Dobré ráno. Začneme naše prvé stretnutie v roku 2018. Dúfam, že ste mali príjemnú prestávku a že naša spolupráca v tomto výbore bude v budúcich 12 mesiacoch pokračovať. Bod 1, prijatie programu. Vidím, že nie sú komentáre. Program sa teda prijíma ani bod 2 nemusí, nebude dlhý, nemám totiž oznámenia. A teda hneď trojka, schválenie zápisnice z 2. októbra, 19. októbra, 23. októbra, 6. novembra. Ak nie sú komentáre, zápisnice budú považované do konca tohto stretnutia za prijaté. Teraz sa dostávame hneď už ďalej k bodu elektronické hlasovanie budeme potrebovať na hlasovanie asi hodinku. Začať môžeme prvým hlasovaním, kde ide o makrofinančnú pomoc e, Gruzínsku. Spravodajcom je pán Mamikins. Chcete niečo povedať? I would like to thank all shadow Všetkým tieňovým spravodajcom chcem poďakovať za dobrú spoluprácu a verím v pozitívny výsledok. Thank you. Ďakujem vám. Nejaké ďalšie komentáre z vašej strany nie. Tak prejdime priamo hlasovaniu. So, this one? Yeah, this one. Okay. Now, we have a block vote. Hlasujeme en bloc, hneď na úvod. Takže blokové hlasovanie za, proti, zdržal sa niekto hlasovania. Znamená to, že keďže sa to zamietlo, prejdeme k ústnemu poznanicu návrhu číslo 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 38 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 40 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 41 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 48 si preveríme elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietá sa 39, 31 k 19 eh, hlasom. 50 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 51 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa.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 proti. To si preveríme. 62 si preverme. Zamieta sa. 13. Za, proti, zamieta sa. 15 za, proti, zamieta sa. 18 za, proti, zamieta sa. 19 za, proti, zamieta sa. 22 za, proti, stržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 29 za, proti, zamieta sa. 30 za, proti, zamieta sa. 36 za, proti, zamieta sa. Záverečné hlasovanie. Záverečné hlasovanie. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 48 proti 3 hlasom. Peťka teraz budúci VFR, pozícia parlamentu, príprava pozície po roku 2020. Spravodajcom je pán Spanceri. Nie. Prejdime hneď k hlasovaniu. Začníme kompromisom 1 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 24 po častiach. Prvá časť C za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Časť 2 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 3 za, prijíma sa. 27 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 28 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 4 za, proti, príjma sa. Ústny 1, elektronicky. Hlasujme. chýbajú nám Tvoje kolegovia. Jeden ešte, dobre. Zamieta sa veľkou väčšinou. Príjima sa. A teda ideme až k ústnemu číslo 2. Tiež elektronicky. Neviem prečo vlastne. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Ústny 3. Elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz 5. Kompromis za, proti, zdržal sa niekto. Prijíma sa. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Kompromis 7 za, proti, príjima sa. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. Devina za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 10 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 11 za, proti, Zdržal sa niekto. Preverme si jedenástku. Elektronicky. Hlasujme prosím teraz. jedným hlasom sa to rozdielom jedného hlasu sa to zamieta. Teraz po 11 k 47 za proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Preveríme si 47. Hlasujme. Prepačte, ospravedlňujem sa, 47. padá, pretože sa prijala šestka. 51. 51 za, proti, So that Bolo to zamietnuté. 63 za, proti, zdržal sa niekto 63 by sme asi mali preveriť. Hlasujme. Zamieta sa. T teraz elektronicky záverečné hlasovanie. Oh, it's The vote is closed. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz bod číslo 6. Uh, Výsledok bol 39 za, 9 proti. Teraz teda bod číslo 6, e, absolutorium za rok 2016, všeobecný rozpočet EÚ, ESVČ. Spravodajcom je pán Preda. Neviem, či tu vôbec dnes je. Chcel by niekto iný prehovoriť? Nie. Takže poďme k hlasovaniu. Jednotka za, proti, zdržal sa niekto. Preveríme si to prvé. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa 28 hlasmi proti 24. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 4 za, proti, zamieta sa 5 za, zamieta sa 6 za, proti, zamieta sa 7 za, proti, príjima sa 8 za, proti, zamieta sa 9 po častiach. Pardon, je bezpredmetný. Nie, predsa len. Takže devina. Za. Prvá časť. Za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 2. Za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. Devina bola prijatá teda. 11 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 12 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 13 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 14 po častiach, prvá časť za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 15 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 16 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 17 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 18 za, proti, príjma sa. 19 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 20 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Teraz elektronicky o pozmenenom návrhu stanoviska. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Teraz bod 7. Absolutórium za rok 2016. Všeobecný rozpočet EÚ EU, Európska komisia. Zasa spravodajcom je pán Preda. Hovoriť chce však pán Panceri. Volevo solo Len som chcel navrhnúť jeden ústny pozmeňovací návrh číslu 17 pani Sole. Neviem, či to hovorím, te, či to poviem teraz, alebo počkám, až kým sa dopracujeme k 17. Ale chcel by som e, odstrániť čas tohto pozmeňovacieho návrhu. To je môj ústny pozmeňovací návrh. Why don't we do it when we come to... Robme to, keď sa k nemu dostaneme. nejaké komentáre. Hlasujme teda. jedna za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa dva za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa 3 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si trojku. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 4 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 5 za, proti, zamieta sa 6 za, proti, príjma sa 7 za, proti, príjma sa jednotka za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 12 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa 13 za, proti, zamieta sa. 14 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 2 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 16 za, proti, prijíma sa. 17, pán Panceri. Volevo cancellare la seconda parte. Chcel som zrušiť druhú časť tohto pozmeňovacieho návrhu. A tam vyjadriť tú podporu izraelských orgánov a odstrániť tú časť, že sa očakáva od komisie a tak ďalej a tak ďalej, až po Izrael. Je to jasné? Pýta sa pán Panceri. So, Mr... Toto je požiadavka pána Panceriho. Je niekto proti? Vidím štyroch kolegov. Takže zamieta sa pán Panceri. Vaša žiadosť je zamietnutá. Takže tak, ako bol pôvodne navrhnutý, kto je za, proti, zdržal sa niekto Zamieta sa. Kompromis 3 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 21 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Elektronické hlasovanie k správe ako k návrhu stanoviska v pozmenenom znení. Hlasujme. Končím hlasovanie. 50 hlasmi proti trom sa prijíma. Teraz sa dostávame k bodu 8. Vykonávanie spoločného pracovného dokumentu útvarov rodová rovnosť a posilnenie postavenia žien. Ako môžu vonkajšie vzťahy EÚ v období 2016 až 2020 zmeniť život dievčat a žien? Spravodajkyňa pani Vastarekea je vôbec prítomná? Nie. Chce niekto e, hovoriť v jej mene? Pani Bestreče, chcete prehovoriť? Ďakujem. Rada by som poďakovala všetkým tieňovým spravodajcom. E, za prácu na tejto správe. Veľmi dobre sa mi s nimi spolupracovalo. Naozaj by sme chceli prispieť k tomuto spoločnému cieľu zmeniť život dievčat a žien. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte snáď niekto by chcel niečo povedať? Nie. A tým pádom prejdeme priamo k hlasovaniu. Pozmeňujúci návrh 15. Za, proti, zdržali sa prijatí. 17 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijatí pozmeňujúci návrh 22 za, proti, zdržali sa prijatí, Kompromis 3 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 5 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 6 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 7 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 8 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 9 za, proti zdržali sa prijatí. Kompromis 10 za, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 49 za, proti, zdržali sa. Kontrola 49, hlasovanie je otvorené. Ukončené a bolo to prijaté. 56 za, proti, zdržali sa, prijatí. 57 za, proti, zdržali sa, prijatý. 59 za, proti, zdržali sa, prijatí. 61 z dvoch častiach. Prvá časť za, proti zdržali sa prijatí. Druhá časť za, proti zdržali sa. To si overíme, druhú časť si overíme. Hlasovanie je otvorené, hlasujte prosím. Ukončené. Bolo to prijaté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 3 za, proti, zdržali sa prijatí. 4 za, proti, zdržali sa prijatí. 5 za, proti, zdržali sa prijatí. 7 za, proti, zdržali sa prijatí. 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 12 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 1 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz záverečné hlasovanie k celému návrhu. Hlasujte prosím. Bolo to ukončené. A prijaté, pomer hlasov 53 za, 5 proti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 Vážený pán predseda, ja by som rád povedal, že budem hlasovať proti. Ďakujem pekne. No, poslednej správe, k tomu textu, ktorý, k tej, k tej poslednej téme by som rád formálne oznámil, oddelené hlasovanie, hlasovanie proti. Správodajca mi pán Pasku. Kto by chcel niečo povedať? Správodajca? Nie vy. Dobre, kto by chcel niečo povedať? Pán Castaldo. <clears throat> Eh, Ďakujem, chcel som upozorniť, že k správe pána Pášku prišli požiadavky viacerých politických skupín, aby sa posunulo hlasovanie, keďže sme sa nedopracovali k dohode. Došlo k výmene názorov, aby sa to presnulo aspoň na dnes večer, pretože mnohé politické skupiny nemajú ani len pripravený hlasovací zoznam, tak by sme poprosili, aby sa hlasovalo dnes neskôr a opakujem dokonca, ak by sa to dalo presunúť na 1. februára. Okay, thank you, Mr. Castaldo. Ďakujem pekne, pán Castaldo. Chcel by povedať ešte niekto uh, niečo k tomu. Pani Valero. Ja som chcela vyjadriť súhlas s pánom Castaldom. Nemali sme dostatok času, aby sme si prešli pozmeňujúce návrhy, takže by sme to radi odložili, ak sa bude rád na 1. februára, a ak nie, tak na dnešné poobede. Ďakujem pekne, pani Valero. Ďalej kolega z Rib- eh, od liberálov. Ďakujem pekne. Ja by som tiež chcel podporiť tento návrh za skupinu ALDE. Pán Danžán No, ďakujem pekne. My sme boli pripravení na to, aby sa hlasovalo dnes eh, do obeda. No a chápem, že kolegovia to chcú posunúť o niekoľko hodín. Nie sú tu pozmeňujúce návrhy, ktoré boli nejaké sporné. A takže kolegovia sa môžu pomerne eh, dohodnúť v každom prípade. Hlasovanie 1. februára nie je želateľné, takže my chceme, aby sa hlasovalo eh, najneskôr dnes ako sa dohodnú e, skupiny nespovedieť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Pasku. Pašku. Ja súhlasím. My sme veľmi tu dopracovali, aby sme zachovali e, ten náročný program no a odloženie trochu do poobede by neporušilo ten všeobecný harmonogram ITRE by dostalo e, svoje stanovisko na čas, takže ja to môžem akceptovať. Jediný problém je, že ak to bude či to bude neskoro po obede, alebo začiatkom po obede. Niektorí kolegovia možno toto nepredpokladali a budú musieť odísť, takže Takže 15.00, ak súhlasíte. Dnes po obede nás čaká debriefing eh, o 14.30 debriefing eh, misie AFETu. Takže ja navrhujem, aby sme hlasovali o 14.30 eh, a debriefing sa uskutoční hneď potom. Myslím, že to je to najlepšie riešenie. 14.30 dnes po obede súhlasíte. Dobre. Bod číslo 9. Hlasovanie sa odkladá. 14.30 dnes po obede. Eh, thank you. So we are through most of our votes for today. Uh, you have to go. Is Mr. Nash? No a posledné hlasovanie. Alebo nie, teda ďalší bod je pán Narta. Nie, počkajte ešte chvíľu. Kolegyne, kolegovia, mohli by ste potichu odísť, ak vás nezaujíma ďalšia, ďalší bod nášho programu. Now, item number 10. Takže bod číslo 10, odporúčanie Rade komisii a ESVČ o odstavení džihadistov od zdrojov financovania a cieľených opatreniach proti financovaniu terorizmu. Našim spravodajcom je Javier Nart. Bol som informovaný, že zasadnutie tieňových spravodajcov bolo produktívne a už bola dosiahnutá dohoda o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch. Pán Nárt Máte slovo, nech sa páči. Je to veľmi dôležité odporúčanie, pretože ide o súčasné a jasné financovanie terorizmu. Prešlo sa od makrofinancovania napríklad v prípade atentátov na dvojičky, na mikrofinancovanie, ale toto má schopnosť e, spôsobiť obrovské tragédie. Napríklad v Nice alebo v Barcelóne, e, tam e, boli potrebné veľmi nízke finančné prostriedky, takže tie financie, e, ktoré prichádzali z veľkých finančných transakcií a bankovej kontroly, tak to vôbec neplatí v prípade tohto skutočného problému džihadizmu. A teda sme sa snažili zistiť, ako by bolo možné čo najlepšie vysledovať a kontrolovať situáciu mikrofinancovania terorizmu. Je potrebné vyhodnotiť situáciu, ale zároveň brať do úvahy rovnováhu medzi ľudskými právami, ich rešpektovaním a hlavne tým, že treba odstrániť, že toto odporúčanie, ktoré sa má neskôr zmeniť na normu, aby to neznamenalo nárast alebo podporu alebo impuls pôsobenia islamofóbie, takže snažili sme sa stále dosiahnuť túto rovnováhu, ale zároveň sme vychádzali e, z reálnej skutočnosti. Išlo a chceli sme vytvoriť platformu e, informačných služieb členských štátov EÚ, kde by mali miesto, stabilné miesto, kde by si mohli vymieňať informácie a to z jedného dôvodu zabrániť akokoľvek vytvoreniu nového centra alebo novej organizácii z dvoch dôvodov, pretože je neužitočné aj preto, že by to nebolo operatívne. Informačné služby fungujú e, v zásade na základe dobrovoľnej výmeny informácií a teda vytvárať nejakú inštrukciu alebo novú centrálnu organizáciu, tak to bolo nerealizovateľné, tak sme išli cestou pragmatizmu snažiť sa kontrolovať mikrofinančné operácie, teda prevody, ktoré sa robia tradičnými e, prúdmi. Môže to ísť od nejakých islamských e, chvala, teda islamského systému do Patali, teda e, v Ázii. Teda všetko to, čo sa realizuje mimo možno kontrolovaných e, obe, obehových tokov. Ale fakt, že niekto patrí eh, k istej eh, národnej skupine, má hm, možno iné spôsoby fungovania ako spoloobčania. Funguje s tým spôsobom, to by malo fungovať pre všetkých. Platobné karty, ktoré sú e, dodatočne Eh, dobíjane, aj tie by mali byť kontrolované, aby sme zabranili tomu, že by sa dalo takýmito kartami robiť anonimné prevody. Pokiaľ ide o platby realizované eurom v rámci EÚ, aj to je kontrolovateľ, alebo malo by sa kontrolovať a využívanie kultúrnych centier a centier vierovýznania potom e, kryptomeny, bitcoin a tak ďalej. A tiež sa urobil návrh realizovateľnej normatívy, ktorá by mala byť realistická. A 281 pozmeňovacích návrhov, ktoré sme dostali, boli nesmierne dôležité, rovnako ako pôsobenie jednotlivých, politi- jednotlivých politických skupín. Tento návrh je nesmierne citlivý a konsenzus bol väčšinový a to znamená, že politické skupiny si uvedomili, aký je problém, aké sú potreby a boli sme naozaj veľmi pragmatickí a tomu sa e, teším a gratulujem aj ostatným kolegom. Thank you, dear Mr. Ďakujeme pekne, pán Nárta. Teraz za skupinu EPP pán Adaktuson. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som rád poďakoval spravodajcovi, pánu Nartovi, za konštruktívne rokovania a že zohľadnil viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré boli pre nás na EPP také dôležité. Takže Dovolte mi teraz uviezť niekoľko priority pre našu skupinu, e, ktoré sú na rokovač- rokovacom stole v kompromise 11. Sme chceli zdôrazniť, že členské štáty musia zvážiť e, zrušenie zdrojov financovania pre teroristov ako kľúčovú politickú prioritu. My sme podporili návrh spravodajcu pre platformu, Európsku protiteroristickú platformu, ale súčasne by sme boli radi, aby tam bola kvalifikácia, že toto by nemalo znamenať vytvorenie ďalšej agentúry. Kompromis 13 hovorí o pravidlách Task Force pre finančné záležitosti. No a toto, toto orgán vypracoval stratégiu e, pre boj proti financovaniu terorizmu. My súhlasíme so zaradením protiteroristického koordinátora. V kompromise 19 sa hovorí o tom, že on alebo ona by mali, on alebo ona by mali zohrávať úlohu pri vytváraní zoznamu jednotlivcov alebo organizácií, ktorí fungujú netransparentným spôsobom a režimom. Skutočnosť, že Bezpečnostná rada OSN vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby robilo viac, aby zastavilo tok e, finančných prostriedkov pre teroristov, to sa uvádza v kompromise 20, ktorý vítame. No a čo sa týka kompromisu 21, máme tam rôzne stanoviska k tomu, či pôvodný text, ktorý zahrňal mešitým, by mal ostať zachovaný alebo nie. Väčšina bola za odstránenie. Ja budem musieť sa poradiť s našou skupinou pretože EPP je jasne za, a citujem, dozor orgánov členských štátov EÚ nad financovaním zahraničných, eh, financovaním zahraničnými eh, združeniami mešit a asociácií a zasa zastavenie financovania, keď existujú dôvodov, dôvody na to, že domnievať sa, že kto financuje radikalizmus, fundamentalizmus, terorizmus alebo násilie v našich krajinách. Konec citátu. Na záver by som chcel zdôrazniť význam pre Európsku úniu, aby sa zameriavala na to, čo by malo byť prioritnými oblastiami. Odpoveď na otázku, či je potreba viac alebo menej spolupráce EU, um, ehm, sú správne treba to posilniť s ohľadom na boj proti terorizmu, ktorý už zo svojej povahy nepozná hranice. Zatiaľ, čo členské štáty najlepšie dokážu rozhodnúť, ako, no, uvidím jedno, napríklad sociálna politika. Ja som rád, že spoločný európsky prístup má veľkú podporu proti výzvam, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu a rozhodovanie. Spoločná snaha EÚ dokáže sa vyrovnať tým, čo je žinopôdou džihadistov, financujú medzinárodný terorizmus. Táto správa, pán predseda, je vyvážená, dobre vypracovaná, je to dobrý príspevok k tejto práci, čo ja veľmi vítam. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Kolega Adaktusom. Teraz eh, rečník za skupinu SAD, nech sa páči. Ďakujem pekne, aby som tiež chcela poďakovať spravodajcovi za konštruktívnu prácu na tejto správe. Boli dohodnuté dobré kompromisy, vrátanie pozmeňujúcich návrhov o Task Force pre finančný ohľadno a ako hovoril kolega o vytvorení platformy, ktorá by mala byť súčasťou existujúcich štruktúr. Platforma je potrebná na uznanie problému, s ktorým sa to zaoberáme. Tiež by som rada privítala zámer spravodajcu účinne bojovať proti problému a ochotu spolupracovať s tieňovými spravodajcami. Hľadím detailov, ktoré vyriešia tento problém, ale musíme sa vyhnúť podnecovaniu islamofóbie. Musíme jasne povedať, že toto je o výsledkoch, o dosahovaní výsledkov pri riešení tohto problému, pri riešení zdrojov tohto problému ale to si samozrejme nevyžaduje nejaký, nejaké znenie burcujúce k islamofóbii. To je veľmi dobrá práca, ktorú sme spolu vytvorili, no a čakám, že záverečná verzia bude konštruktívna a že predloží realistické návrhy o zlepšení zdieľania spravodajských informácií a boj proti terorizmu. Ďakujem pekne. Thank you. Claire. Ďakujem za ECR. Alde. Pán Sakorafa z GUE. Pani Sakorafa. Chcem sa poďakovať pánu Natovi veľmi sa angažoval, aby sme mali komplexný náhľad, vyvážený. Tú tému treba vnímať vo viacerých rozmeroch. Nie len sa sústrediť na odstrašenie teroristov. Treba vidieť, aké prostriedky sa používajú na financovanie terorizmu. V realite sme videli že nemôžeme tu byť, e, tváriť sa nevinne, pretože tá väčšina tých útokov sa deje za veľmi málo peňazí a väčšina tých útočníkov používa veľmi, útočné, meto- e, veľmi účinné metódy. Medzinárodný systém vedia dobre obchádzať. Mali sme tu už e, uznesenie OSN, ale majú ešte viac peňazí teraz. Európska únia sa musí zamerať na dve úrovne. Musíme si politicky povedať, ktoré štáty či režimy už priamo či nepriamo spolupracovali s financovaním teroristických organizácií. Tu existujú rôzne príklady. Nemôžeme tu byť naozaj e, sa tváriť nevinne, keď spolupracujeme e, s krajinami, ktoré dokonca terorizmus podporujú. Pán Nát už aj vysvetlil, o čo všetko tu ide. Musíme naozaj e, dbať na e, ľudské práva, na ochranu súkromného života, súkromnej sféry. Ak chce EU reagovať na financovanie teroru, tak musíme príjmať iniciatívy, pokiaľ ide o boj proti nelegálnym štruktúram a regiónom, kde takéto organizácie vznikajú tomto ohľade sa treba postarať o to, aby sa bojovalo proti korupcii. Oveľa väčšiu úlohu, než sa zameriavať na medzinárodný finančný systém a odstrašovanie teroristov. Dôležité je, aby sa zakázali daňové raje, pretože tu sa len podporuje e, daňový únik, daňové úniky. Thank you. Ďakujem, pani Sakorafa. Chce sa ešte niekto vyjadriť v rámci tohto bodu? Pán Korvin Mike, nech sa páči. Thank you very much. Uh, first of all, I would... Ďakujem pekne. Mám takú malú poznámku. Rozsah terorizmu nie je taký veľký. V 60. rokoch sme tu mali veľké množstvo teroristov. Početne ich bolo viacej. A druhá poznámka. Pán Nard, vy ste hovorili že útok na dvojičky bolo mikrofinancované, ak som dobre alebo zle rozumel tomu tlmočeniu. Ja si myslím, že ten útok bol veľmi dobre prepracovaný a naplánovaný. Niektoré akcie sú izolované, niekedy si to vyžaduje len pol litra benzínu. Takže Takže to asi bola chyba v preklade, hovorí pán Korvin Mike. Pán Nart, chceli by ste komentovať, zareagovať? Len veľmi stručne. Povedal som, že financovanie tých dvojčiek bolo makrofinancovanie, zatiaľ čo v Barcelone, v Nisa tak, Nice tak ďalej boli mikrofinancované. Neviem, či išlo o nesprávne tlmočenie, alebo sa to zle pochopilo a Pán Korony Mike samozrejme tvrdí, že to bolo tlmočenie. A teraz som naozaj veľmi šťastný, že Polsko neutrpelo také atentáty, ako my v Španielsku, kde došlo k stovkám eh, mŕtvych. A tu nejde len o nejaké epizódie, ale skutočne sú to tragédie. A som veľmi spokojný a šťastný, že v tejto takej veľmi citlivej téme kde aj v momente, keď ja som si hovoril v takejto veľmi zložitej situácii, e, keď ide o spoločný problém, tak zafungoval aj spoločný zdravý rozum a všetky politické skupiny spolupracovali, takže sme sa dopracovali ku globálnym kompromisom od EKR e až k našej politickej skupine a preto by som chcel poďakovať všetkým politickým skupinám, socialistom a tak ďalej a tak ďalej, kde sa naozaj pracovalo na základe vzájomného pochopenia, spolupráce a zdravého rozumu. Teda ten zdravý rozum naozaj zafungoval a za to vám všetkým ďakujem. Thank you, Mr. Nart. Ďakujem, pán Nart. Môžeme ísť na ďalší bod programu. A to je bod číslo 11. Odporúčanie Rade komisie a SVČ k rokovaniu o dohode EU-Azerbajdžan. Je to prvá výmena názorov o na pozmeňovacích návrhov spravodajkňou pani Nikolaj z Alde. Ide o odporúčania pre tieto rokovania. A v našom výbore je bežnou praxou uverejniť naše očakávanie ohľadom finálnej verzie prerokovávanej dohody a potom, pre, aby mohlo prebehnúť eh, schváľovanie v parlamente. ak sa tie naše názory berú čím skôr do úvahy. Ešte sme ale doteraz nedostali celú sériu dokumentov k týmto rokovaniam, hoci na to právny nárok máme. Dúfam, že sa nám to čím skôr podarí vyriešiť. Je tu niekto za radu k tomuto bodu? Dúfam, že nás sledujú. My neustále rade pripomíname, že na tých dokumentoch budeme trvať. Dáme slovo pani Nikolaj. Ďakujem, pán predseda. Oficiálne som zaslala mail vám aj sekretariatu a žiadala som o odložení prvej výmeny názorov k tomuto bodu, pretože mám na to svoje dôvody. Myslím, že rada by od nás mala dostať jasné odporúčania pre tieto rokovania Je to veľmi citlivá téma. Vieme, že rokovania prebiehajú, ale nie je transparentne a my nevieme presne, o čom sa rokuje. Hovorí sa o niektorých ekonomických sektoroch, o obchode, ekonomická časť a tak ďalej. Všetci vieme, že v tejto krajine dochádza k istým kontroverzným veciam, hlavne dodržiavanie právneho štátu, rešpektovanie ľudských práv a podobne. V maji 2017 naša delegácia navštívila Baku a mohli sme sa zoznámiť so situáciou v krajine. a ten príslušný dokument od rady ešte stále nemáme. My síce môžeme nejaké odporúčania vydať, ale ja navrhujem, aby to nebol taký formálny postup. Tiež vieme, že nemáme žiadny časový harmonogram rokovaní k dispozícii. A pokiaľ mám isté informácie, viem, že sú tam isté problémy a preto by som bola rada, aby komisia zmenila dátum na predloženie tejto správy. Ďakujem, hovorí pán McAllister. Ďakujem, pani Nikolaj. Chcete zmeniť časový harmonogram, čo si o tom myslia ostatní zastupcovia ostatných politických skupín? Pán Mamikins. Gribētu atbalstīt reportieres nostāju. Budem hovoriť polotišsky. Šķiet ja myslím, že sú nasledujúce dôvody pre podporu. Videli sme, ako dopadla návšteva v Baku. Keď sa zúčastnili členovia AFETu, vidíme tu pokrok v Azerbajdžane, dá sa to cítiť. A ja si nemyslím, že tento rok, keď Azerbajdžan oslavuje e, z té výročie existencie, je veľmi politicky dôležité pokračovať v tomto pokroku. Preto podporujem naozaj prístup pani Nikolaj. Thank you, Mr. Mamikins. Ďakujem, pán Mamikins. Pán Štetina. Ďakujem za slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Dámy a páni, dovolte mi úvodom povedať, že som si plne vedomý, že dobré vzťahy medzi EÚ a Azerbajdžanom by mohli byť obojstranne prínosné, ale napriek tomu si myslím, že nie je dôvod, aby sme odkladali akúkoľvek správu, pretože porušovanie ľudských práv v Azerbajdžane pokračuje nevydaným tempom. EÚ musí viacej presadzovať vlastné hodnoty, na ktorých je postavená situácia občianskej spoločnosti, hlavne novinárov, sa zhoršuje. Ja som spravodajcom EPP pre Gruzinsko a musím spomenúť prípad pána Afgana Muhtarliho. A Afgan Muhtarli opakuje rečník. Ide o prvého novinára, ktorý bol unesený z cudzej krajiny, z Gruzinska a v Azerbajdžane odsudený na 6 rokov väzenia. A táto situácia ma veľmi znepokojuje a som veľmi rád, že sa v našej správe jeho meno spomína. Ďakujem za pozornosť. Thank you, Mr. Štetina. Ďakujem, pán Štetina. Pani Fotiga. Ďakujem, pán predseda. Rada by som podporila žiadosť pani spravodajkyne z dvoch dôvodov. Poprvé, je to obvyklý postup, a spravodajcom obvykle dôverujeme, podporujeme ich názory. Ide o ľudské práva, na to všetci máme vlastný názor, ale treba tiež prijaviť dôveru v prácu spravodajcov. A my dôverujeme pani Nikolaj, že vie, čo robí. Ja ju poznám v rámci SEDE s ňou spolupracujem a preto ju podporujem. A ešte by som dodala, že sú to naozaj e, niekedy veľmi citlivé, zložité veci vzhľadom na to, čo sa v Azerbajdžane deje. Ale došla aj k niektorým pozitívnym vyhláseniam zo strany azerbajdžanskej vlády v súvislosti e, s oslavami z tého výročia Azerbajdžanu alebo vyhlásenia nezávislosti Azerbajdžanu. Takže možno dojde k zlepšeniu dodržiavania práv ľudskoprávnych aktivistov. Možno by sme mali naozaj ešte chvíľu počkať, či to k niečomu povedie. A potom ide aj o historické dôvody. My Poliaci si tiež pripomíname 100, 100 výročie znovu obnovenia našej nezávislosti. A situácia v Azerbajdžane je podobná, preto som to chcela podporiť. Ďakujem, hovorí pán predseda. Ďakujeme, pani Fotiga. Traja rečníci, kúču, nech sa páči jeden argument na podporu spravodajkyne. Stretnutie, e, budúce stretnutie s Azerbajdžanom bude v maji 2018 v Baku a myslím si, že je dobre dať šancu pánovi Karimovi, Karimovi prezidentovi, aby nám poskytol svoje informácie a preto podporujem spravodajkyňu, aby sa táto správa odložila na neskôr. Pani Grigule. Budem hovoriť e, eh, lotišsky, pretože táto možnosť tu je. Podporujem plne pani Fotigu. Ozaj by sme mali prejavovať viac rešpektu voči spravodajkyni táto správa nie je ešte v štádiu, kedy by sme potrebovali rozhodovať sa o niečom unáhlene. Netreba sa ponáhľať. Preto podporujem spravodajkyňu. Odročenie je určite opodstatnené. Určite tu množstvo vecí, ktoré možno k správe doplniť. My tu nevidíme o odkazy na prácu Európskeho parlamentu pred rokom sme prijali zo pár dokumentov. Pozeráme sa dokumenty, ktoré prijali iné inštitúcie a často zabúdame na veci, ktoré sme urobili sami, my sami. Eh, chcel by, chcela by som, aby AFED pristupoval rovnako k všetkým eh, republikám. Tu v tomto prípade E, je prístup rôzny. Azerbajdžan tu má iný prístup. Ak diskutujeme o arménskej situácii, prístup je, by bol iný. V každom prípade odročenie by malo byť odročenie spojené aspoň s návratom delegácie z Baku. Ďalším rečníkom je Ivo Weigel. Nemyslím si, že je tu uh, veľa argumentov, ktoré sa dajú spomenúť na podporu návrhu spravodajcu. Myslím si však, že je dôležité, aby sme uh, zvažovali to, že cesta k dohode, že by sme mali začať rokovania na, e, o komplexnej dohode EU a Azerbajdžan. E, bolo k tomu veľa, veľa problémov, kompro, e, kontroverzných bodov. Bolo by veľmi dôležité pripraviť túto dohodu vhodne a zvážiť všetky problémy, ktoré, ktorým sme čelili. A keď sme za, ako delegácia AFED navštívili Baku a Jerevan, v tomto návrhu otázka e, Nagorného Karabachu, e, čo je jadr, centrálny problém regiónu, nie je riešená. Pokiaľ ide o Azerbajdžan a Arménsko, ne, neustále prebieha polemika, ako možno tento problém vyriešiť. Podľa mňa by sme mali <clears throat> byť e, naklonení tomu, ale e, mala by to byť aj iniciatíva z našej strany. Máme tiež možnosti e, vyvinúť tlak na azerbajdžanskú vládu, pokiaľ ide o, o zastancov ľudských práv a médiá. E, vyhraďme si však dosť času na to, aby dialog s touto krajinou prebiehal konštruktívne. Teraz štvrtý e, rečník za ALDE, pán Austrevičius. Ďakujem. Sme nie veľká, ale dôležitá skupina v parlamente a vždy sa snažíme vyjadriť naše názory. V tomto ohľade takisto. Sú tu dva dôležité dôvody, prečo som sa rozhodol ujať slova. Vy ste povedali, že medzi radou a našim výborom e, prebieha komunikácia e, nie na najlepšej úrovni. Toto je dôvod pripomenúť e, rade, o aký význam ide, o aké, aký dokument ide. Mali by sme byť dobre informovaní, ak chceme mať správne stanovisko kým e, budeme hlasovať. Po druhé, Azerbajdžan je jednou z krajín východného partnerstva. Rokuje sa o komplexnej dohode s nami na stredno a dlhodobý e, výhľad. Niektoré z vecí e, napredujú dobre, niektoré nie. So sklamaním som videl správu z 12. januára o násilnom unesení e, novinára Muchterliho a šesťročnom e, treste odňatia slobody. Na takúto správu sme práve nečakali z Baku. Bohužiaľ, takáto správa práve prišla. Kolegovia, chcel by som poblahoželať Azerbajdžánu k storočnému výročiu, ale smutné je, je že toto výročie e, sa stretá s, e, s obdobím, kedy stovka novinárov je vo vezení. To je naozaj najhorší, najhorší stav. Mali by sme zlepšiť text, vzať si na to čas. Verím, že naše stanovisko bude vyvážené a za e, rozvíjanie vzťahov, ale ak malo by to byť principiálne náš prístup. Nemali by sme mlčať k veciam, ako je napríklad javy, ktoré vidíme v Azerbajdžane. Príjmime teda veľmi dobré rozhodnutie, inteligentné rozhodnutie, aby sme v texte e, zapracovali všetky veci, ktoré sú nám dôležité. Ďakujem. Ešte jeden rečník, a to je pán López. pán Lopec a potom pán Mezerič. Ďakujem pekne. I za našu skupinu by som prehovoril. Naša skupina je proti odročeniu správy. Nie je to podľa nás primerané a, pokiaľ ide o vzťahy s Azerbajdžanom. Neviem, či to tak vníma celý výbor. My máme k tomu aj vyhlásenie, vysvetlenie, veď sme nad tým zamýšľali. Poprvé, k postupu. prídeme sem pred rozpravou, nič oficiálne e, sa nám nepovie, nič o tom, že to spravodajkyňa chce posunúť. Nemali by sme oznámené dôvody, prečo by sa to malo odročiť. A teraz obsahovo, ak to posunieme, tak vlastne tu nemáme niečo čo môžeme použiť ako parlament. Nemôžeme mať vplyv na dohodu, ktorú chceme prijať. My nič neposúvame, sami sa obmedzujeme. Darujeme tu e, nástroj, ktorý by sme mali v dispozícii. To predsa nie je pochopiteľné. A po tretie potom, Obmedzujeme sa u nástroju, ktorý máme k dispozícii, ale aj ten súhlas sa posúva k dohode, ale nie len to. V konečnom dôsledku nevidíme dobre, aké udalosti by mohli viesť k tomu, že tento výbor, či komisia, či parlament by zmenili svoj názor. Čo má vlastne priviesť zmenu, keď sa povie, že že sa mení, e, menia termíny. Musí to mať nejaký dôvod, že sa povie, že to, či ono vystane a tak ďalej. Čo sa tu ale ešte má diať? Čo, si, čo by malo byť uh, ďaleko siahle? A prečo by sme túto správu mali presunúť na neskôr? Áno, s Azerbajdžanom vzťahy za posledné roky boli vždy citlivé, to vieme že krajina má pre región strategický význam. Poznáme veľmi dobre regionálne konflikty, problémy ľudských práv, ale v tom sa nič nezmenilo za posledné mesiace. Nič nové neprišlo, e, aby potvrdilo, že toto je dôvod, aby sme to presúvali na neskôr. A znovu opakujem, a ak by sme to posunuli na neskôr, tak potom žiadna e, správa nebude a vlastne parlament len vyjadrí svoj súhlas alebo nesúhlas a tým pádom celý proces nebude mať význam. Thank you. Ďakujeme. Pán López a teraz pán Mezerič a potom pán Nart. Tamáš? Ďakujem. Ako tieňový spravodajca by som chcel poďakovať spravodajcovi za text, ktorý podľa mňa, podľa nás je veľmi dobrý na úvod, využiteľný text, ktorý sa môže stať veľmi dobrou správou. Pokiaľ ide o procedurálny aspekt, nie vždy je to otázka len parlamentných postupov, tiež medzinárodnej politiky a ako sa chceme angažovať medzinárodne Vidím tu teda dôvod pre posunutie hlasovania po hlavných potenciálnych rokovaniach delegácie v Baku. To dáva zmysel, ale ja by som, alebo teda my si myslíme, že dobrá diskusia k téme pred týmto stretnutím by mohla posilniť delegáciu na ceste do Baku. Ak sa na nepod darí formálne deklarovať, aké máme očakávanie, pokiaľ ide rozvoj. Nie je tu veľa dôvodov na odroženie, odročenie. A jediný dôvod je ten, je to, čo by sme chceli vidieť. Mali by sme mať diskusiu predtým a odročiť hlasovanie pred hlavným stretnutím. Očividne jeden z naj trvácnejších konfliktov eh, v eurázijskej oblasti sa očividne dovtedy nevyrieši. Môžeme však aspoň deklarovať, čo by sme my považovali za potenciálnu cestu k zlepšeniu situácií. V tomto postupe môžeme potom navrhovať množstvo vecí. Ďakujem. Ďakujeme. V Azerbajdžane je vnútorno-vonkajší problém, vnútorný nedostatok slobod a právnej záruky akéhokoľvek typu. A ten externo-interný je Náhorný Karabach. A tam absolútne nerealisticky a slepo pristupujeme rovnako ako v Líbii s metafyzickou vládou, ktorú nikto neuznáva, len my. A my určite nie sme Libíci. Podobný problém máme v Palestíne, kde vidíme, akým spôsobom e, prebieha mierový proces, ktorý absolútne vyprázdnili USA a vláda Netanyahu a rovnako keď uznávame bábkovú vládu v Saudskej Arábii a tuto schvaľujeme madridské dohody a myslíme si, že minské a madridské dohody sú riešením problému. No ale zobuďme sa konečne. Keď došlo k nezávislosti Gruzinska a Azerbajdžanu, Osetinský parlament a Náhorného Karabachu e, oba odmietli e, sa, Gruzinsku aj v Azerbajdžansku sa teda odmietli pridať ak Madridská a Minská dohoda hovoria, že najprv územná celistvosť a potom ako posledný bod právo na samoučenie, sebaúčenie, a to by mala byť vôľa občanov, ktorí by stanovili riešenia a dať dohromady panenstvo a zároveň zmyselnosť je nemožné. A preto riešime problém, aby sme potom vytvorili tri, dva veľké a jeden relatívne riešiteľný, pretože riešenie Náhorného Karabachu nie je to isté ako v Osetinsku. A potom sa môžeme dostať rovno ku Krymu. A tu sme naozaj absolútne slepí, pretože tlak arménskej komunity sme uznali to neuveriteľné, čo je precedensom, čo vlastne Rusko chce. A nezabúdajme, kto Arménsko podporuje. Je to Rusko prostredníctvom uh, Eh, vojenskej základne, ktorú majú na Kaukaze. Ak chceme naďalej byť takýto krátkozraký či slepý a nechápeme tento fenomén, keď eh, tu máme Nahorný Karabach, Osetinsko a tak ďalej a chceme aplikovať rovnaký meter, meter ale eh, bohužiaľ nie je to tak. Okay. I think we've heard all arguments on both. Všetky argumenty oboch strán sme si využili, vypočuli. Eh, politické skupiny majú rôzny pohľad na časový harmonogram, ale asi všetci sa zhodneme na tom, že dnes prvé posudzovanie na správy neprebehne. To je zjavné. Eh, vypočuli sme si eh, žiadosti liberálov a spravodajcu posunúť správu. pán Mikins hovoril za, ale pán López e, za svoju skupinu proti odročeniu EPP. Pán Štetina je proti a zelený. Pán Mezerič takisto bol proti. Pani Fotiga e, EKR bola za. Ja by som teda navrhol, aby sme toto diskutovali na rozšírenom predsedníctve s predstaviteľmi jednotlivých politických skupín, pretože treba e, zohľadniť, že množstvo argumentov, čo sme si vypočuli, hovorili o tom, že treba pristupovať rovnako k spravodajcom, k správam. Nebolo by asi dobre podľa mňa keby sme sa dnes rozišli bez, e, v tomto. Skúsme nájsť dobré riešenie na rozšírenom predsedníctve. Kedy bude najbližšie rozšírenie predsedníctva? Z 25. februára bude takéto rozšírené predsedníctvo. Počul som tu veľmi dobré argumenty zo všetkých kolegov. Nech dovolte mi, aby som to všetko ujasnil pochopil minimálne e, väčšina SAD a EPP sú proti. Vy, vyjasníme to. Pani Nikolaj. Ďakujem predseda za túto pozíciu. Budem presne, šia, nežiadam odročenie správy, chcem len zmeni, zmenu harmonogramu hoci i táto správa je od odporúčaniach rady, potrebujeme byť konkrétnejší, vážnejší. Nemám zámer byť formálnejšou. Je to veľmi citlivá vec. Pre mňa je to otázka vieryhodnosti. Chcem kritizovať Azerbajdžan, to, či ono môžeme robiť. Budeme pokračovať v tom, či onom. Je tu však zo pár ľudí, ktorí naďalej sú vo vezení. Ja by som chcela, aby Azerbajdžan jasne ukázal ich pozíciu k ľudským právam. Inak totiž potom môžeme e, akokoľvek pekne popisovať situáciu, ale nič sa neudeje. A toto pre mňa e, podkopáva našu vieryhodnosť diskusia. Ak je tu partnerská dohoda, treba byť aj partnermi z tohto dôvodu nemám nejaký iný zámer. Myslím si, že pre našu vieryhodnosť ako Európskeho parlamentu musíme byť konkrétnejší. A druhá otázka už bola riešená. Potrebujeme jasnú, kontinuálnu spoluprácu s radou. Bohužiaľ, nemáme takú situáciu teraz naše odporúčanie, dúfam, bude podporené rokovaním. Ak budeme mať formálne odporúčania, tak rokovania e, by mohli dať výhodu e, ekonomickej faktory a ja dúfam, že nájdeme dobré riešenie, aby sme mali dobrú správu, správu, ktorá sa v rokovaniach dá uviezť do praxe. Ide len o odporúčania, nie o dohodu. Ďakujem. Ďakujeme pani Nikolaj. Zaujímavé je počuť, že si žiadate zmenu e, e, časového rámca iba nie samozrejme odročenie správy. Teraz by som dal slovo panu Ludoviňovi, ktorý je hlavným pani Ludovine, ktorá je hlavnou negociátorkou, roko, rokuje za nás. Aké, čo navrhujete vy? Mali by sme zmeniť harmonogram alebo nie? Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Dobré ráno. Pre mňa je e, ťažké vás nahradiť v tomto rozhodnutí. E, rokovania, ktoré prebiehali v minulosti, budeme v tom pokračovať Očividne nie je mojou úlohou komentovať e, časový výhľad. Ďakujem, pán predseda. Škoda, len sme sa pokúsili. V poriadku, všetky argumenty tu zazneli. Prediskutujeme to na rozšírenom predsedníctve. Ďakujeme vám za váš e, vklad, pani Nikolaj. Teraz máme e, náskok pol hodiny, prekvapivo. Sú prítomní zastupcovia e, vonkajších služieb, pokiaľ ide o situáciu Rohingov.

Right, dear colleagues, we can continue our Kolegyne, kolegovia, takže budeme pokračovať. O 3 na 12. Bod číslo 12. A teraz sa uskročím výmena názorov z ESVČ o situácii Rohingov v Mianmarsku. Výbor AFET Vankina, eh, aby sa pridali k delegácii od 12. do 16. februára do Mianmarska. No. Situácia Rohingov je úplne zúfala, keďže útoky začali eh, v auguste 2017 eh, prístup k humanitárnej pomoci je veľmi náročný a množstvo personálu bolo evakuovaných podľa UNHCR viac ako 600 tisíc ľudí e, z Mianmarska od 25. augusta minulého roka uteklo do susedných krajín, do Bangladeša, no a Mianmarsko e, bráni všetkým, aby sa dostali do posiednutej časti my odsudzujeme túto humanitárnu krízu a musíme využiť diplomatické nástroje, ktoré máme, aby sme vytvorili tlak na orgány Mianmarska. E, nasledujúci zástupcovia z SVČ sú tu dnes s nami, pán David Deli. Vítame vás, e, vedúci e, oddelenia pre juhovýchodnú Áziu a pani Izabel Zalatra, predsednička oddelenia, ktorí nás budú informovať o aktuálnej situácii čo urobila medzinárodné spoločenstvo EÚ, tejto situácie, a rovnako ako môže EÚ využiť svoju diplomatickú, diplomatické kanály a svoj váhu na premenu situácie. Takže, pán Deli, vy dostanete slova ako prvý a potom pani Letra máte slovo a potom kolegyne, kolegovia, budeme mať čas prediskutovať, čo sme počuli a nezabúdajte na to, že ďalší bod začína o 11.30 príde host z Iránu. Pán Deri, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Je to skutočne pre mňa veľká čest a som rád, že môžem vystúpiť na pôde tohto výboru Európskeho parlamentu. Všeobecných pripomienok a úvod, ako viete, Európska únia eh, je politicky plne mobilizovaná zapája sa rozsiahlou humanitárnou pomocou a snaží sa vyriešiť e, utečenskú krízu a situáciu Rohingov v krajine. Náš prístup mm, sprevádzaný finančnou podporou pre Bangladeš a pomocou pre Bangladeš, Bangladeš aj Mianmarsko. Naša politická podpora okrem iného sa prezentuje v osobnom, osobnej angažovanosti vysokej predstaviteľky, navštívila utečenské tábory, stretla sa s bangladejským premiérom v novembri Ausa Aung San Suu Kyi, sa tiež stretla a uskutočnilo sa aj stretnutie v marci eh, na zasadnutí zahraničných ministrov ASEMu. Vítame skutočnosť, že parlament a delegácie parlamentu navštíva tak Mianmarsko, ako aj Bangladeš, vrátanie utečenských táborov. Dôležité, aby pokračovala spolupráca. Podporovali sme e, dobrovoľné návraty na základe dvojstranných zmluv medzi Bangladešom a Mianmarskom a treba tiež riešiť hlavné príčiny krízy, a treba presadzovať plnú implementáciu správy ANEM. Pár slov k dohode o repatriácii, e, podpísanie dohody o repatriácii presídlených e, osôb bolo prvým dôležitým krokom na spustenie procesu, ktorý bude viesť k eventuálnym návratom implementácia tejto dohody bude musieť byť sprevádzaná, pozorne monitorovaná zo strany Európskej únie a medzinárodného spoločenstva ako celku, aby sa zaistilo, e, že sa bude dodržiavať pritom medzinárodné právo úloha OSN a vysokého komisára pre utečencov OSN je v tomto prípade kľúčová. V tomto kontexte tá dohoda medzi týmito dvoma krajinami e, bude tiež preverená, preskúmaná. Máme obavy napríklad, že UNHCR je oficiálne zapojená e, do implementácie a medzinárodné štandardy dobrovoľné dôstojné, ktoré boli za, e, zaistené, my vyzveme obe krajiny, aby v plnej miere zapájali UNHCR na strane Mianmarska EÚ bude pokračovať eh, v dobrom, eh, pokračovať v dobrej zmesi eh, politických a diplomatických opatrení, vrátane Rady pre všeobecné záležitosti, valné zhromaždenie, Rada pre ľudské práva a budeme konštruktívne spolupracovať s Mianmarskom na strane OSN. Fact-finding mission Rady pre ľudské práva v Mianmarsku minulý rok dostala mandát my sme chceli rozšírenie mandátu a na jeseň to bolo aj schválené. Bolo prijaté tiež uznesenie na UNGA v treťom výbore, čo podporuje OSN. A ďalej tu je ďalšia rezolúcia Rady pre ľudské práva z 5. decembra, ktorú podporila aj EÚ čo sa týka zodpovednosti a ľudských práv, e, všimli sme si mnohé dôveryhodné obvinenia čiek, medzinárodných orgánov, Fact-Finding Mission, Rady pre ľudské práva o systematickom porušovaní ľudských práv. No a o svetle tejto veci EÚ ľutuje, že Mianmarsko nevykonalo e, vyšetrovanie, riadne vyšetrenie situácie ďalej že nespolupracuje e, s Fact-Finding Mission pre ľudské práva a po tretie nedávno prerušilo spoluprácu s osobitným spravodajcom OSN e, pani Lee. My vítame všeobecný záväzok e, civilnej vlády, aby sa implementovali dohody a odporúčania poradného výboru Rakhine, čo je tá tzv. Anan správa, vítame nedávne oznámenia týkajúce sa cieľov rušenie niektorých táborov presídlencov eh, Rohingov v Rakhine. No a vláda však musí vypracovať riadny akčný plán týkajúci správy Anan s geografickými prioritami. To pomôže eh, v pokroku pri mobilizácii podpory EÚ a medzinárodného spoločenstva zlepšenie životných podmienok Rohingov tiež prispieje k vytvoreniu atmosféry, ktorá umožní možné dobrovoľné návraty tých, ktorí ušli do Bangladešu. Čo sa týka pomoci na konferencii v októbri EÚ prislúbila najvyšší príspevok zo všetkých donorov 30 miliónov nových prostriedkov 170 miliónov dolárov EÚ a jej členské štáty prispievajú a preto tvorí e, viac ako polovicu tých prísľubov. EÚ e prísľubuje ďalších 30 miliónov na to, aby sa riešili humanitárne potreby Rohingov v Bangladeši a potreby e, lokálneho spoločenstva. No a z tohto humanitárna pomoc zasahu 10 miliónov eur už bola prislúbená a 5 miliónový program pre registráciu utečencov bol prijatý začiatkom tohto roka. Celé financovanie EÚ krízu Rohingov dosahuje výšku 78 miliónov eur. E, v takom prísľubu 20 miliónov eur, EU 15 miliónov bude financovať stredno dlhodobý prístup a potreba hodnotiacej misie, ktorá sa uskutočnila na také a Caps Bazar, aby sa identifikovali možné projekty. Na strane Mianmarska máme ambiciózny rozvoj, rozvojovú agendu a komisia predloží zásadný program na podporu reformy celoštátneho vzdelávania na výške viac ako 400 miliónov eur. Toto bude prepojené s dodržaním kľúčových odporúčaní správy ANAN. Vážený pán predseda, toľko na úvod a rád zodpoviem na všetky otázky, ktoré majú poslanky a poslankyne a možno dostane slovo kolegyňa, ak by chcela ešte niečo dodať o Bangladeši, nech sa páči. Áno, ďakujem veľmi pekne. Áno, už nemôžem už toho veľa dodať, ale možno, eh, čo sa týka tej hodnotiacej misie, tá stále prebieha, takže uvidíme, ako sa budú najlepšie dať využiť eh, prostriedky na podporu z Bangladeša, aby zvládol eh, prílev utečencov v posledných mesiacoch a vieme, že aj napriek eh, dohode medzi Mianmarskom a Bangladešom o návrate Rohingov, tak očakávame, že utečenci ešte si čas pobudnú v Bangladeži, takže musíme podkračovať v podpore a pomoci nielen z humanitárneho pohľadu, ale tiež v duchu asi medzi humanitárnou pomocou a rozvojovou pomocou. Vieme, že prílev utečencov má tiež dopady na domáce obyvateľstvo a v tom sa často tom často počúvame, hovorí sa o ničení životného prostredia, domáci obyvateľia sa stiažujú, takže má to dopad na krajinu v Bangladeši a my musíme vyriešiť problémy, ktorým čelí krajina. Čo sa týka dohody, ešte stále to treba zanalizovať a uvidíme, ako sa to bude implementovať, pretože pôvodne sa dohodlo medzi dvoma krajinami, že prílev to začne 23., čo je dnes. Ja som si istá, že bude možné, aby skutočne dnes začali, ale pre nás hlavná obava je zapojenie UNHCR, aby sa zaistilo, že medzinárodné právo bude rešpektované a že e, budú záruky pre dobrovoľný a dôstojný návrat. Od kolegov v Bangladeži počúvame, a Vilo, vedúci tam práve je, počuli sme, že minimálne minister zahraničných vecí chce viac zapájať UNHCR. No a to vzbudzuje istú nádej, že návrat sa bude účinne monitorovať minimálne na strane Bangladeša. UNHCR, tá dohoda to plánuje, ale musíme zajistiť minimálne, že návraty rodín budú dobrovoľné a UNHCR bude zaručovať, že to nebudú nútené návraty. Takže toľko možno Moody. Ďakujem veľmi pekne. Požiadala mňa, aby som ospravedlnila jej neúčasť spolu s Nínou a ďalšími kolegami. Hrozné, že rada zatiaľ neprijala závery o rade už od októbra aj napriek eh, pokračujúcim eh, vysiedľovaniam viacerí vysokí predstaviteľi OSN mm, sa vyjadrili, že to je genocída. Včera Rada pre zahraničné veci bráni rozšíreniu sankcií proti tým, ktorí sú odpovedli na násilnosti vrátania armády. Po druhé, dohoda o repatriácii stále mešká, ale keď implementácia začne, ako sa vidíme tomu, aby sa opakovala situácia z roku 1993? Mohli by ste nadať aktuálne situácie o správach, že mianmarské orgány eh, chcú rozšíriť eh, tábory, eh, tábory a umiestňovanie Rohingo do táborov, politiku, ktoré zvyšujú rizika pre utečencov, e, napríklad e, bráňa im v riadnom ubytovaní alebo bráňa vzdelávacím iniciatívam pre deti Rohingov, čo je mimoriadne dôležité. A po piaté, čo robíme na to, aby sme našli dlhodobé riešenie pre Rohingov, e, ktorí nedokážu alebo nemôžu sa na Sme poskytovanie financií prepojili s politikami na podporu samosta- štátnosti utečencov. A po tretie, ako Európsky parlament môže prispieť k vašim aktivitám v týchto bodoch počas misií AFED 2 do Mianmarska a Bangladeša. Ďakujeme. Claire Moody. Ďalším rečníkom je pán Nart za ALDE. To, čo sa deje v dobré renome vzhľadom v západnej kultúre zdá sa, že budovstva nemôže byť fundamentalistom. Dobré renome vzhľadom e, v západnej kultúre zdá sa, že budovstva nemôže byť fundamentalistom. A to je teda barmská menšina. Všetky vojny od 45. roku v štáde Šan, v Karen, na Barma bola Barma barmanč, barmančanov. A ako na, akokoľvek sa nám to zdá nepríjemná, národnej definície, ktorá vylúčuje a potláča všetko, čo sú kultúry, náboženstva alebo etnika, ktoré to, čo je bohužiaľ pravda, a síce, že Rohingovia budú naďalej ešte dlho v Bangladeši, pretože tu ide o a má rovnaký koncept čínskeho čínstva alebo čínskeho etnika, ako e, majú v Mianmare. A čo možno oko islamských krajín, ako je Indonézia alebo Bangladeš, znamená to, že sú obklúčení, inak ak nebudeme konať takto, tak nedám žiadnu realistickú odpoveď. Thank you. Ďakujem pekne, Javier Nárt. No a teraz dostane slovo ďalší rečník za zelen. Teda ďakujem vám za vyjadrenie. Mám tiež eh, len taký statement, nie až otázku. No všimnete, my sme podporili správu Kofiho Arana o obnovu štátu Rakhine a vyznološiu eh, situáciu správa Anan sa nezaoberá eh, spáchanými porušeniami ľudských práv Rakhine a vyznološiu E, situáciu správa Anán sa nezaoberá e, spáchanými porušeniami ľudských práv. Mm, Národnú misiu, ktorá by sa mala zaoberať e, s jemi, ktorá nemá vôbec žiadnu kvalitu a nedá sa použiť. Sang Suči povedala, že nevie, čo sa deje, ale ona bráni nezávislému vyšetreniu no a teraz tláka aj na Aung San Suu Kyi nemôže sa domnievať, vláda sa nemôže domnievať, že porušovania ľudských práv, ktoré eh, s eh, etnickými čistkami, ostanú neporušené. A ak eh, náčelník armády v rozhovoroch s medzinárodnými médiami bez trestnosti, a ja myslím, že EÚ musí vystupovať jasnejšie vo vzťahu k Aung San Suu Kyi, keď on hovorí, že chce vyšetriť alebo že chce dostať páchateľov pred súd, ale musí aj konať, pretože momentálne bráni vyšetrovanie. Možno aj na výbore droha sa uskutoční ďalšia výmena. Dank. Teda, že ste ma prijali vo vašom významnom výbore. Ja som predseda delegácie ASEANu, mám dve krátke otázky na ESVČ. Uvažuje sa o nejakých e, opatreniach, ak nedojde k trestnému konaniu proti autorom a zločincom, hlavne vojakom. A druhá otázka, spomenul to aj Javier Nard, ekonomické sankcia ESVČ hodnotí, ale by, by sa táto dohoda mala realizovať, už sa jednoducho nie sú prítomné. Merci, Mark Tarabella. Ďakujem, pán Tarabella. A ešte jeden rečník na zozname, pán Betiny. Ďakujem, pán predseda. Súhlasím so všetkými e, pripomienkami kolegov. Ja by som sa tejto politickej téme e, venoval z väčšej perspektívy. Sansuki, keď vyhrala boj e, na predsedníctvo, tak my sme do toho vkladali veľké nádeje. Etnická a dúfali sme, že sa vyrieši seriózne a otvorene, než to dovtedy robila vojenská chunta násilným spôsobom a nepoliticky. Tieto žila počas svojej predvolebnej kampane jasné e, e, sluby a záväzky a že sú tam nacionalistické tendencie a že sa Eh, ona sa ma snaží identifikovať eh, s barmským národom, s týmto jadrom už. To už vyvolávalo isté podozrenia a tieto otvorené body. Tak to nejde len o Rohingov, ale aj o škandalóznu situáciu ďalších etník eh, Šanov, Kačinov a ďalších. Hlavne etnikum Šan a myslím, po desiatich rokoch sa už urobilo referendum, či toto etnikum to cíti ako spravodlivé, či to funguje alebo nie. Takže sú tam utečenecké tábory na severe Thajska, ktoré sa stali vlastne stálymi, tá, tu možnosť sa vrátiť do barmy. Nezávisle od tejto naliehavej otázky pani Sansuši otázka, ako sa ona stavia e, k otázkam autonómnosti etník. Áno, je tu federalistická otázka, ktorú by sme mali položiť aj v misii ako delegácia AFETu, keď pôjdeme e, budúcich dňov do Barmy. Okay, thank you. Ďakujem, pán Bettini. Nie sú tu ďalšie komentáre či pripomienky. Kto by chcel odpovedať ako prvý? Možno vy začnete, pán Veli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som poďakoval všetkým poslancom a poslankyňam za pripomienky a otázky. Ak dovolíte, prvé vyhlásenia EÚ a Rady, pokiaľ e, ide o zahraničné otázky. Rada pre zahraničné veci je dobre informovaná. Na to nesmieme zabúdať. Padli tu rôzne otázky, ktoré nastolili Mm, poslanci a súvisí s eventuálnym pôsobením EÚ um, zbrania a podobne. Čo vlastne môže urobiť EÚ s existujúcim embargom zbraní na zbranie? Všetky tieto témy sú vždy súčasť spomenuli, ako je tento problém hlboko zakorenený v krajine a prináša alebo spôsobuje to, že si nesmieme zabúdať na určité posolstva realizmu, ak chceme situáciu pochopiť a nejakým spôsobom vysvetliť. Samozrejme, boli by sme radi, keby EÚ bola v situácii, že môže zmeniť veci, len tak, že vyvinie tlak na miamarskú vládu alebo na iné krajiny. Ale vzhľadom na ťažkú situáciu, napriek tomu pracujeme, na Chceme, aby nastala taká situácia, v ktorej utečenci... E, Aspektami e, sa spomenula aj dôležitá účasť UNHCR. Musíme sa snažiť zabezpečiť to, aby ten návrat do krajiny bol do... Utečenci vyhodnotiť, či sa predpokladá s veľkým alebo malým tokom dobrovoľného návratu. Musíme to, máme navštevu vašej delegácie v krajine. A dúfame, že a hovoriť aj o zásadných príčinách celej situácie. Nie sú na prvom mieste, ale mnohí ste ich spomenuli. Návšteva v februári bude pre nás všetkých dôležitá. Ide o štvrté kolo e, rokovaní tohto typu. A to je ďalšia príležitosť na to, aby sme vyslali. Ospravedlňujem sa, ak by som na niečo bol pozabudol. Ďakujem, pán Deli. Ďalšia rečnička, nech sa páči. Ja by som nadviazala na otázku pani Moody, hoci musí adekvátne podmienky a potom aj kompakt dohoda s krajinami, ktoré príjmajú významné utečenecké toky, ako je Jordánsko alebo Liban. Misie, hodnotiacej misie, ktorá práve prebieha. O niekoľko mesiacov parlament môže tancovať, keď chcú tancovať obaja Bangladeš musí byť tiež ústretový a to my musíme tiež žiadať a situálne možno tá otázka kompaktu je príliš ambiciozná, ale v každom prípade ju zaznamenávame. Ďakujem. Zástupcom ESVČ je tu viacej otázok alebo komentárov zo bod, ktorý je naplánovaný na 11.30. Tak navrhujem, aby sme pokračovali o 5 minút, takže máme 5 minútovú prestavku. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we can now continue our Foreign Affairs Committee. Sa mi zmenilo nastavenie, to čo má znamenať. Ideme k bodu 13. Je tu výmena názorov e, s predsedom AFETu Islamského parlamentu. Rád by som poďakoval pánovi Aladinov Grudžardimu e, za to, že je tu dnes medzi nami. Pán Brudardy, predseda výboru zahraničnej politiky konzultačného iránskeho parlamentu. A v tejto funkcii a z tohto titulu nám bude môcť dať informácia a detaily o vývoji v jeho krajine, ako aj o nepokojoch v jeho krajine a aj o tom, aké majú spoločné plány. My v EU Naďalej podporujeme GCPOP a, a sme angažovaní v tom, aby sa plne aplikovala táto dohoda. V Štrásburgu sme mali rozprávu minulý týždeň k tomuto bodu. Ja som bol počas celej rozpravy prítomný v plene a zaujalo ma, že všetky politické skupiny nášho parlamentu napriek plnej angažovanosti e, k e, aplikácii tejto dohody, tak padli kritiky na adresu Iránu, že neprerušil svoju vojenskú, ekonomickú a politickú pomoc Asádovmu režimu. ktorý spôsobil obrovské porušenie ľudských práv a porušovanie ľudských práv to je niečo, čo nás veľmi znepokojuje v našom parlamentnom výbore, rovnako ako situácia s ľudskými právami v vašich krajinách, aká je situácia politických väzňov a želáme si, aby došlo e, k okamžitému koncu prenasledovania politických e, odporcov, predstaviteľov opozície, aby sa prestala aplikovať trest smrti ja som Nemec, hovorí pán Mekali, Mekalister. Nemecká policia urobila akcie v desiatich sídlach alebo miestach eh, alebo bytoch, eh, kde pravdepodobne bývajú predstavitelia iránskej výzvednej služby a sú obvinení z toho, že definovali terče pre teroristické útoky proti židovským alebo izraelským záujmom vrátanie židovských škôlok a to je niečo, čo je naozaj veľmi, veľmi znepokojivé. A preto by sme radi, radi poznali názor na situáciu nielen vo vašej krajine, ale na regionálne záležitosti. Ale radi by sme poznali názory aj k týmto otázkam. A odteraz máte slovo. Nech sa páči. Pán predseda bude hovoriť e, farským ja- farsi. farsi jazyk. Dale, Za tú možnosť zúčastniť sa tu v parlamente pri tejto veľmi dôležitej príležitosti, za tú možnosť mám ten pocit, teraz som rád, že som tu s mojimi kolegami dobrú organizáciu a plánovanie tohto stretnutia a tiež chcem poďakovať za príležitosťou, príležitosť e, všetkým nám, predstaviteľom našich ľudí, našej krajiny. Sme hrdí na to, že môžeme implementovať túto dôležitú zodpovednosť, ktorú cez Európou. Nož tak to je veľmi pozitívna perspektíva. Ak sa pozrieme na obdobie pred nukleárnou dohodu, bola tu určitá stagnácia vzťahov, hlavne pokiaľ ide o ekonomické vzťahy. Ak sa tak udialo, treba hľadať e, desiatky miliard dolárov e, objemov e, ekonomických kontaktov a politiky, ktoré, ke, ktoré prijali Američania s cieľom vytvoriť sankcie kvôli údajnej nukleárnej problematike zredukovali naše sníženia, e, teda zviedli k zvýšeniu kontaktov s, Čí, s Číňanmi. Naše vzťahy sa zvýšili v objeme desiatok miliard dolárov a myslím si, že Číňania by boli veľmi vďační Európe kvôli rozhodnutiam, ktoré sa prijali v tom období dohode a GCPRA nástroj, ktorý je medzinárodne e, e, validovaný a schválený a je bázou. Je tu v podstate kapitola e, o bilaterálnych vzťahov medzi islam, že bilaterálne vzťahy narastajú parlamentný rozmer a takisto ekonomický, obchodný rozmer a tak ďalej. A preto po GCPRA prišli poznáme práve ako takého na medzinárodnej úrovni nie len voči Iránskej islamskej republike, ale vo mnohých e, dobre známych medzinárodných e, grémií. Vieme, že pán Trump nerešpektuje žiadne medzinárodné e, normy. Komunitu tmavej pleti, ľudia, ktorých stvoril rovnaký boh, ale majú náhodou inú farbu pleti. Pre nás je jedno, akú máte farbu pleti, či ste bieli alebo čierni. E, bola tu tiež reakcia generálneho tajomníka ORA. Rovnaká vec sa udiala zo strany e, Trumpa, či už ide o ktorékoľvek fórum. Povedal to isté, že GCPR a opustia, že to bude narúšať to, čo sa vlastne doteraz udialo. Nie, nie je to útokom na Irán, ale i na ďalšie, na základe ktorého sa tento nástroj potvrdil. Preto je naozaj je to útokom na Bezpečnostnú radu OSN. Veríme v túto spoluprácu, my nesúhlasíme e, s e, nukleárnou expanziou a testuje Nová generácia jadrových e, zbraní neplnia článok 6 NPT, dohody NPT. My neveríme v chemické zbranie, sme proti ním, sme proti jadrovým zbraniam, sme čas, ktorej sa používali chemické zbranie, my sme tak nerobili. Máme tisíc nevinných ľudí v meste Sardaš v Iráne, ktoré trpia, pretože sú tu následky použitia chemických zbraní, ktoré na nich použili, trpia na, na to, ako sa, sa trans vlastne dala Sadámovi zo strany európskych spoločností, firiem. To bola veľmi zlá skúsenosť. My sme počas vojny znova, znova zaznamenávali strely, ktoré dopadali na naše hlavné mesta, na hlavné mesto i ďalšie. Napríklad Takáto bola naša situácia. Nemali sme možnosť brániť sa, keď sa využili, použili na nás chemické zbranie. Čo by ste vy urobili, ak by ste boli e, na mieste Iránu z trvalo udržateľnej bezpečnosti? Preto sa tu podporovala naša schopnosť v žiadnom prípade e, my nechceme e, zasávať do iných krajín. My chceme mať dobré vzťahy so všetkými krajinami na svete. Nechceme e, na kapacity. Často je tu táto otázka, prečo Irán podporuje vyvíjanie jadrových kapacít. Zoberme si Saudskú Arábiu. Po tri roky E, prebiehalo bombardovanie nevinnej arabskej krajiny. Si z ľudí trpí e, na choleru. Sú tu tisícky žien a detí, ktoré e, neustále umierajú. Je tu, sú tu útoky len nejakým termínom, krásnym slovom, alebo treba naozaj konať. Čo, urobila, čo urobili Spojené štáty? Jemen bol odsúdený, predstupoval, musel predstúpiť pred, pred e, e, Bezpečnostnú radu a Saudská Arábia, Arábia používa ako uplatky, pretože a pritom š, uh, e, všetko bolo archi- zarchivované. Je, je tomu tak, že takto sa definujú práva e, žien a detí. To je politovanie hodné. Preto si my budem hovoriť tiež o naš vnútornej situácii našej krajiny. Pokiaľ ide o vzťahy so Sýriou, udialo sa čosi zlé. To nesprávne odhady zo strany USA znamenali, že ľudia boli trénovaní, dostali zbranie, čo bolo výsledkom desiatky tisíc nevinných ľudí, ktorí prišli o svoje domovy. Boli sme svedkami toho, že dokonca zvládanie týchto tokov utečencov nebolo dobré, kde e, sme boli vlastne hos, e, krajinou, ktorá prijala milióny Afgáncov, ktorí museli opustiť Afganistán kvôli vojne. Stovky z nich e, študuje v našich školách. Vidíme, vidíme e, ako sme sa o nich postarali, jedli sme za jedným toho. Dôležitá vec je nezamestnanosť, pretože Afgánci môžu pracovať v Iráne a Iránčania sú nezamestnaní. Takto sme sa in- intervenovala. Nechceli sme zasahovať, bolo to len výzva od Sýrie a Iraku pomôcť im. My sme vstúpili na, do arény a začali sme bojovať proti ISIS, najnebezpečnejšia teroristická skupina na svete. Nemali by ste pochybovať o tom, ako na, pod názvom Syria bola by tu bezpečnostná anarchia a chaos. Myslíte si, že situácia Líbie je uspokojivá? Nie. To preto, čo urobilo NATO v Líbii. Situácia sa nebude nedať zvládať, ale minimálne, čo tu vidíme v Iraku a Syrii, je, že ISIS bol porazený. Ak by sa tak neudialo, neboli by pochybnosti o tom, že Libanon by, by bolo e, veľmi vďačným miestom. E, e, je to malá krajina, ešte vo forme terorizmu. V krízových rokoch a teraz 7. rok krízy, ktorý tu máme, máme diskusie s mnohými delegáciami z Európy, prichádzajú k nám, stretávajú sa s nami a ja vždy hovorím, že to, čo robíte vy, je tisícky eur, európskych eh, dievčat a žien, amerických takisto, vstúpili do týchto jednotiek určite školení teroristi, ktorí budú vážnou hrozbou pre svoje krajiny. Preto naše bezpečnostné jednotky úzko spolupracujú s dvo- narazia do davu. Toto je veľmi dôležité spomena- spomenúť. Myslíme si, že teroristi si nezazl- zmení meno e, a objavia sa v Európe v rôznych krajinách. E, teroristi nemenia nikdy svoju povahu že i v Bruseli, e, že tu boli násilné demonstrácie, ľudia išli do ulic, zasahovala policia a to isté je vo Francúzsku. Môžeme byť svedkami toho, že sú tu disidenti, ľudia z opozície, ktorí sú proti nám a my e, vidíme ich e, utrpenie, ale kdekoľvek na svete ak sa prekročí červená línia bezpečnosti, žiadne e, bezpečnostné jednotky nebudú e, mlčať. To isté sa deje v Iráne. Ako náhle sú tu demonstrácie, ako náhle sa zapalujú banky, ako sa na, napádajú vojenské centrá, reagujeme. Predčerom, keď som prišiel do Belgicka, Požiadal som e, predstaviteľov väzníc, koľko ľudí je väznených. Povedali mi, e, že mnohí budú prepustení, pretože sa, e, sa vyjadria, že už nebudú činiť zločiny. Toto je pravidlo demokracie, E, kam patrí aj sloboda zhromažďovania, demonstrovať, ale tiež máte svoje červené línie, ktoré máme aj my v Iráne. Budeme veci sledovať preto práve e, osobitnou pozornosťou. Takisto sa to týka špiónov. Viete, že v Iráne máme veľa ľudí s duálnym občianstvom. Stovky tisíc Irančanov sú v Kanade, v Spojených štátoch, v Európe a to je proti iránskym zákonom. Ak sa pozriete na iránskú ústavu, zistíte, že ktokoľvek, kto chce národ, e, štátnu príslušnosť inej krajiny, stratí iránske občanstvo, ale títo ľudia majú duálne e, dvojité občanstvo, prichádzajú však, navštevujú rodiny, my s tým nemáme problém. To však nemôžno zmiešovať so špionážou konkrétne e, určité tá osoba, e, univerzitne vzdel, e, vzdelaná osoba, šla do jadrových centier v Iráne a získala informácie. Dvaja naši jadroví fyzici boli zavraždení. Ľudia z Európy potom majú k dispozícii tieto informácie. Toto teda e, ešte na záver jedna veta k zahraničnej politike, ako som už povedal, ako som povedal na úvod. Tie vzťahy sú také, aké sú, intenzívne. Thank you, Mr. Chairman, for your words. I Eh, poslanca iránskeho parlamentu a pána Hadiho Šuštáriho, tiež poslanca iránskeho parlamentu a samozrejme pána Palmana Sadada, veľvyslanca Iránu pri EÚ. Kolegyne, kolegovia, máme čas do 12.30. Možno to bude trvať o pár minút dlhšie, niečo povedať a potom na záver pán predseda odpovie, takže prosím. Takže viacerí sa prihlásili ešte. Prosím, dve minúty. Viem, že mnohí z vás sa chcete vyjadriť. Budeme sa snažiť dať slovo čo najväčšiemu počtu a začne skupina EPP. Pán. By som pozdravil predsedu výboru pre zahraničné záležitosti konzultačného parlamentného zhromaždenia v Iráne a, a v predvečer návštevy, ktorú urobia členovia AFETu vo vašej krajine. Ja, ako správne predseda povedal veľa členov Európskeho parlamentu, si myslíme, že jadrová dohoda s Iránom je významné aktívum, ktoré treba uchovať do tej miery, e, že treba zabrániť eskalovaniu jadrového napätia a že Medzinárodná agentúra pre jadrovú energiu si myslí, že Irán plní svoje úlohy a záväzky, ale Európsky pas, e, parlament má um, záväzky e, zoči voči medzinárodnému spoločenstvu v tejto oblasti. Preto by som bol rád, keby ste trochu opísali situáciu, aké sú príčiny incidentov vo vašej krajine, ktoré priniesli významný počet e, úmrtí, zadržaní. A ako viete, prezident USA posledný krát potvrdil jadrovú dohodu a potvrdil znepokojenia ohľadom balistických eh, striel a ohľadom eh, vášho, vašej podpory eh, Líby alebo Jemenu. My si želáme, aby vaša krajina zohrala stabilizujúcu a mierovú úlohu v regióne a ja by som na to rád poznal váš názor hlavne pokiaľ ide o rešpektovanie ľudských práv, to nás nepokuje, hlavne pokiaľ ide o trest smrti. A bol by som rád, keby ste boli takí dobrí, keby ste sa k týmto témam podrobnejšie vyjadrili. Thank you, Mr. Ďakujeme pekne, pán Salafranka, za skupinu SAD, pán Fleckenstein, nech sa páči. Vážený pán predseda, kolegyne, kolegovia, viesť ďalej počas našej cesty do Iránu s vami. Čas, eh, už na to dozrel, atomová dohoda ukazuje, že aj keď je ťažké a trvá to dlho na nás, aby sme o tom len nehovorili, ale aby sme našu časť aj realizovali. A je to tiež správne, že rozhovory sú možné, ak sú úprimné a vedú sa s príslušným rešpektom je preto, že je to len časť, alebo týka sa to len časti účastníkov a tiež, pretože podľa nášho názoru to zvýhodňuje tých, ktorí hľadajú skutočné priateľské riešenie. To nás nielenže znepokojuje, kde ešte existuje veľa otázok v politike vašej krajiny, ale aj v prípade iných krajín v regióne. A samozrejme si tiež myslíme, a to tento parlament už viackrát zopakoval, čo hovorí izraelský premiér, ale právo na existenciu Izraelu podľa nášho názoru sa nedá spochybňovať. Musím už skončiť, ale ešte budeme mať možnosť hovoriť o individuálnych otázkach, tak aby sme si lepšie porozumeli naše názory. Ďakujem pekne, kolega Fleckenstein a za skupinu EKR Bas Belder. Nech sa páči. Ďakujem pekne kedy e, si pripomeniete holokausta, ja spadnúť, aby sme si úctili, alebo aby e, sa pripúšťali karikatúry o holokauste. No, ja som členom, no si to možno bude vyzerať úplne inak. No si to možno bude vyzerať úplne inak. To vidím zle. Ďakujem ďalším rečníkom za skupinu ALDE, pán Austrevičius. Ďakujem pekne, pán predseda. Výborom pre ľudské práva. A Irán je zná, neslavne známy svojou vysokou mierou použitia najvyš, najvyššieho trestu. E, môžete nám povedať, aký je váš argument, že trest smrti zajtra Európa a slobodný svet si pripomenú holokaust. Je to závažný zločin, ktorý sa udial už pred istou dobou a poznáme príčiny aj následky. Ďakujem pekne, pán Austrevičius, za GUE NGL. Pani Sakorafa na dve minúty. Ďakujem pekne. Srdečne vás vítam, pán predseda. Ja nemusím nič hovoriť eh, o dohode o jadrových zbraniach. To platí a že znelo, že je dôležité, aby sa správne aplikovala. Takže myslím, že už netreba nič dodávať. A teraz k ľudským právam. Naše stanovisko je stále rovnaké dva uznesenia z predchádzajúceho roka. Ja by som však rada položila tri otázky, a to je pre mňa dôležité. Na problémy, o ktorých hovoria, obyva, hovorí obyvateľstvo v krajine, hospodárska situácia, situácia v spoločnosti, aj skutočnosť, že pán Rohany priznali právo, že občania majú právo protestovať, takže Sirán, Irán a Sýria. K tomu by ste mohli ešte niečo dodať aj vo vzťahu k tomu, čo robí turecká vláda Afrin a Lampica. No a ešte niečo. Mohli by ste ešte raz po premiéra. Irán má jasne stanovisko proti rozhodnutiu e, pána Trumpa preložiť e, veľvyslanectvo USA do Jeruzalema. No a ešte niečo. Saudská Arábia, chcete prijať nejaké... Ďakujeme pekne, kolegyne, kolegovia. A teraz v mene EFDD, pán Carver. Ďakujem pekne, pán... E, ďakujem pekne, pán Carver. A teraz druhé kolo rečníkov za EPP Elmar Brock. dodržiavať aj tak aj my sme mali jasne povedať, že korí. ďalej je dôležité konať, postupovať proti islamskému štátu. Ja nie som si vždy istý, že opatrenia, mier vznikne len vtedy, keď Saudská Arábia a Irán, a ja to hovorím predstaviteľ Saudskej Arábie rovnako ako vám, treba sa do Takže intenciu štátu Izrael. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Omar Brok. Ďalším rečníkom za SAD je pán López. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som poďakoval našim hostom no, za ich návštevu tu dnes medzi nami je predseda výboru naše jednoznačnú angažovanosť v plnení e, jadrovej dohody e, s Iránom, tak ako to implementuje Irán a odmietnutie akéhokoľvek jednostranného. Treba hovoriť tiež o nedávnych udalostiach v krajine. Naši hostia určite pochopia, že s záujmom a aj s istými obavami sledujeme tento vývoj a pokiaľ ide o ľudské práva, a pokiaľ ide o stabilitu v krajine, a ja by som sa spýtal na prestanú robiť ekonomické aktivity Islamskej rady, to je zaujímavý oznám. Súvisí to aj s protestami a oznámy o legislatíve v súvislosti s trestom smrti, hlavne pre obchodníkov s drogami. Aj o tomto by sme e, radi mali informácie. A po tretie, dosiahnuť regionál dialog v tomto zmysle, tak ako my v to dúfame. Ďakujem veľmi pekne. Vám, Džendy, ďakujeme vám e, za podporu Iránu ktorý podporuje Hizbalách. Irán samozrejme chce v regióne zohrávať dlhodobo vzťahy EÚ s Iránom sa dajú zlepšiť, ak... Ďakujem pekne. Som kritický v súvislosti so situáciou s ľudskými právami a slobodami v Iráne a to sa týka aj vašich vzťahov. Pozrieme na situáciu v regióne. Nie je možná dohoda proti a bez Iránu musí ísť jednoznačne v prospech Iránu e, v Libanone, tak aká by bola situácia, dôsledky a úloha aj Libanončanov, Hizbaláhu, e, vrátanie kresťanov je e, v Libanone, tak aká by bola situácia, dôsledky a úloha aj Libanončanov, Hizbaláhu, vrátanie kresťanov je, že podpora e, režimu Al-Asada a otázka jeho medzinárodnej legitimity to môže byť a je absolútne protirečivé mierovému procesu. Nie len preto, že ten vojenský výťaz sa či uznanie islamského štátu v, Bagdade by bolo a to, že ostatní sa metafyzicky pozerali na to, čo sa deje. A teraz prichádza druhá časť. Potreba útená vojna. Vy nemáte možnosť, ani neste vojensky prítomní, ani nemôžete pomôcť vojenským miliciam. Ide o jasný zásah eh, Saudskej Arábie. Thank you, Mr. We come to our final... Ďakujem pekne. Poslední traja rečníci podľa môjho zoznamu. Najskôr pán Adaktuson. Ďakujem pekne. Pán predseda, vám Purujarty, ako pán predseda McAllister povedal na začiatku tohto zasadnutia, tak eh, v tomto výbore sme vážne znepokojení súčasnou situáciou vo vašej krajine. Financovanie Hizbalahu a Hamasu prispieva k regionálnej nestabilite a polarizácii a ohrozuje bezpečnosť pre Izrael jedinú demokraciu v vašom regióne. U že sú pre vás veľmi dôležité. Chcem sa spýtať, akým spôsobom vnímate obavu a kritiku Európskej únie, čo sa týka financovania terorizmu. Druhá otázka. Vy ste maždenia, My vieme, že pri nedávnych demonstráciách viac ako 300, teda 3700 ľudí bolo zadržaných. My žiadame o prepustenie všetkých zatknutých mladých protestantov, ktorí boli na začiatku povstania e, zabití. Takže ja sa chcem spýtať, aká je vaša zodpovednosť a čo robíte e, pre prepustenie týchto demonstrantov. Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, Musíme vychádzať z toho, ale aj o regionálnom dopade tejto interregionálnej spolupráce. Je to jasná alternatíva predchádzajúcej situácie a je to, čo jedine môžeme urobiť na to, aby sme zabránili šíreniu jadrových zbraní, ale treba vidieť túto pri keďže sa situácia zhoršuje. A po druhé, ako vidíte situáciu do budúcnosti, nie teraz do budúcnosti vzťahy s Izraelom a so Saudskou Arábiou, keďže táto krajina a Irán sú potenciálnou príležitosťou ako na dosiahnutie tejto Vážený pán predseda a členovia iránskej delegácie, Priniesli ste ozvenu veľkých perských básnikov, ako je Filouzi alebo Sády alebo Nizami. Ale priviezli ste so sebou aj ozvenu veľkého násilia, ktorého sa dopustili štátne orgány proti manifestantom, tvom, vyzvať iránske orgány k humánnemu zaobchádzaniu so zadržanými demonstrantmi, aby ich prepustili a aby, presta- aby ich prestali prenasledovať. Salam aleikum. Čné veci. Máme Ešte niekoľko minút. Máme, eh, teda, eh, by som vás poprosil, aby ste si uvedomili, že sme časovo obmedzení a aby ste túto odpoveď takto. a o tom údajnom obvinení, že vaši špioni robili isté aktivity a získavali isté informácie o židovských škôlkách v Nemecku. Takže vám dávam slovo. Rád by som naozaj si vymenal názory predstavujeme ľudí a je to naša povinnosť. Budem hovoriť stručne, vzhľadom na obmedzený čas. Chcem vám poďakovať za vašu podporu pre jadrový súdny tribunál. Boli tu otázky súvisejúce, pokiaľ ide o <clears throat> demonstrácie, mnohé otázky týkajúce sa Izraelu ľudských práv, ako som už povedal, naša o, nemajú zbranie. V Spojených štátoch, v Kanade dokonca aj dopravná policia má zbranie. Irančan nedávno bol zabitý e, guľkou v Kanade. Naši policisti však e, nemajú zbraň. Naozaj sa pri demonstráciách vlastne e, držia späť. E, naši policisti boli naozaj zranení a Môžem vám povedať príklady z Bruselu. Ak ľudia prekročia určité e, línie, nemyslím, že e, zadržiavanie musí byť dlhodobé. 18 ľudí 18 ľudí bolo prepustených. Robíme len to isté ako vždy príjmame protesty a právo na protesty by malo byť zachované a v Iráne takéto právo existuje. Ak neprekročia určité línie, napríklad zapalujú, že zapalujú banky a vandalizujú, pokiaľ ide o e, schopnosti jadrových zbraní. Pre vás je to veľmi dôležité. Už som povedal na úvod, že nemáme iné zbranie, než, ja, než strelí. My nedomožňujeme, aby niekto ako Sadán zautočil na Irán. Naše povinnosti v parlamente potrebujeme určité schopnosti. Nemáme vlastne zbranie hromadného ničenia ako mnohé krajiny. My sme proti ním ale prosím, buďte uh, uh, spravodliví. Mali by sme mať určitú kapacitu odstrašenia. To znamená, uh, uh, strely neznamená to, že by sme chceli útočiť na krajiny alebo byť hrozbou. Saudská Arábia blízko nás majú strely dlhšieho dosahu a tisícky ďalších si kúpili z Číny. Táto schopnosť je pre nás nevyhnutná, je nemožno o nej rokovať, len o tom hovorím. Snažím sa to vyjasniť s vami. Pri nedávnom na, nej návšteve e, Trumpa v Sádskej Arabie stovky zbr- tisíc zbraní sa im pred, predalo Sádskej Arabii. Naši susedia si kupujú stovky tisíc, milióny zbraní. V našom regióne sú zbra- z krajiny, ktoré majú jadrové zbranie. Toto je minimálna e, kapacita na odradenie. Sú tu opakované hrozby. Pokiaľ ide o Blízky východ, to je veľmi stará vec Oslo, Madrid a tak ďalej. Prečo? Prečo? Zasahoval snať Irán v týchto veciach? Prečo tu nebol pozitívny výsledok? Dôvod tohoto sionistického režimu je zastrašovaním a silou sa presadili, okupovali krajiny iných ľudí. Nerešpektujú uznesenia e, rozhodnutí Bezpečnostnej rady OSN. Ja oficiálne avizujem, že ako Islamská republika Iránu my tvrdíme, že palestínčania musia mať referendum, aby si mohli vybrať režim, ktorý chcú a my príjmeme čokoľvek e, zvolia v referende. Len 2% teritoria im patria. Nevlastní im vlastné teritorium, zabíjajú ich. E, najhorším možným spôsobom sa napadajú ich ľudské práva. Navštívil som ich a videl som e, osamelé, izolované, veľmi malé e, e, kopky, v ktorých väznili ľudí. A teraz oni tvrdia, že my porušujeme ľudské práva. Nie len máme náboženské menšiny a v židovskej spoločnosti v Iráne na základe ústavy môžu mať predstaviteľov v parlamente a činia tak. Kresťania majú v našom parlamente troch predstaviteľov, dvaja arménsky, jeden sírsky. I ďalší. My sme im dali tieto práva v našej ústave Máme kostoly, e, židovské synagogy a, a kostoly a synagogy u nás sú rekonštruované, každý deň opravované. A vy tvrdíte, že nerešpektujeme ľudské práva? Máme ženy ako chirurgičky, ako pilotky, sádzky, Arábia po, až po 10 ročiach dovolila ženám šoferovať. A vytvrdiť, že oni nemajú ľudskoprávne problémy? Zmeňme túto politickú klímu. My všetci sme ľudia, ktorí prišli na tento svet a na jeden deň z tohoto sveta odídeme. Všetko, čo máme, je naše svedomie. Ak aj neveríme v, ná, v náboženstvo a život, a sm, e, život po živote, máme svoje ľudské práva. Predstavitelia EÚ, ako môžete akceptovať úmrtie tisícok nevinných ľudí? Ako môžete byť ticho? Ako, prečo e, neodsudzujete Saudskú Arábiu? Prečo ich nepredvediete pred e, medzinárodné tribunály? Kvôli politickým úvahám? súvisia ľudské práva s politickými e, úvahami? Vyzývam vás, umožnite pozrieť sa na všetky otázky, ako, ako ľudia. Šícky imám Ali povedal, že všetky ľudské bytosti sú bratmi v náboženstve či v stvorení. Máme svedomie a mali by sme všetci sa pozerať na e, ľud, ľudí ako ľudské bytosti. Spomínali ste väzenia. Množstvo z týchto väzňov v Iráne boli e, pašerákmi drog. Má... Nechajte nás preniesť drogy cez krajinu, pretože my smerujeme do Európy s nimi.